ospravedlniť našu predsedničku Satori, pretože ako viete, na ceste z letiska sú vždy problémy, takže aj te... že miesto nej zahájim dnešnú schôdzu. Srdečne vítam pána ministra Jaroslava Neveroviča, litovského ministra energetiky. ktorý nás navštívil a bez nejakého úvodu, ktorý ponechám na pani predsedničku, takže ho týmto vítam a Tlmočenie je v poriadku. Takže hneď mu odovzdávam slovo na 10-15 minút. Vypočujeme si ho v rámci nového litovského predsedníctva a zároveň mu želám veľa sily a úspechov v predsedníckej pozícii, pretože všetci vieme, že vstupovať do tohto pol roka nie je jednoduché. Program, ktorý nás čaká, je náročný. Je tu rozpočet EÚ na dlhšie obdobie. mnohé zložité veci, ktoré preberá aj náš výbor. To je komplikované a teda bez zdržovania dávam priestor pánovi ministrovi. Vítajte v našom výbore. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení e, členovia výboru ITRE. Pre mňa je veľká česť načrtnúť program litovského predsedníctva tu pred vami v Európskom parlamente. Tento rok je rokom, ktorý poznáme na Radu ministrov. Je to veľké privilégium a aj veľká zodpovednosť. Som rád, že teraz po prezentácii programu litovského predsedníctva. Aj ja mám príležitosť s vami diskutovať o dôležitých otázkach, o otázkach, ktoré sú dôležité pre tak, tak pre váš výbor, ako aj pre všetkých občanov EÚ. Všetci vieme, že parlament je v centre európskeho demokratického procesu a predsedníctvo úzko spolupracuje s Európskym parlamentom, špecificky v energetických otázkach, čím sa zaoberá výbor ITRE. Toto sú kľúčové témy. Litovské predsedníctvo preto bude maximálne eh, sa snažiť o úspešné partnerstvo, zostane otvorené, transparentné a bude sa sústrediť na výsledky. Dúfam, že spoločne vybudujeme alebo dosiahneme spoločnú prácu, nadviažeme na Litovské predsedníctvo a popasujeme sa s výzvami, ktoré nás čakajú. Európska únia E, prijala v minulých rokoch ďaleko siahlé rozhodnutia, ktoré pomohli zvládnuť hospodárskú krízu. Dnes ale stále čelíme vážnym výzvam toho, ako vygenerovať väčší rast, vytvoriť pracovné miesta pre mladých. Priority litovského predsedníctva odzrkadľujú tieto výzvy, ako aj víziu otvorenej globálne resolpovednej Európy, Ruské predsedníctvo sa sústreďuje na tri piliere dôveryhodnej, rastúcej a slobodnej Európy, finančná stabilita, zdravé verejné financie, potrebujeme rast, potrebujeme vytvoriť pracovné miesta pre Európanov, rast, ktorý pokrýva alebo posilňuje európsku schopnosť. Našou ďalšou prioritou je otvorená Európa, posilnenie globálneho modelu otvorenosti a bezpečnosti. Naše hlavné iniciatívy v energetike prispievajú k týmto prioritám dôveryhodná, rastúca a otvorená Európa. Dovolte mi stručne načrtnúť princípy energetickej agendy počas litovského predsedníctva. Ukončenie vnútorného energetického trhu do roku 2014 je kľúčová priorita. Chceme dosiahnuť tento cieľ kvôli, pozitívnej ekonomické, kvôli pozitívnemu ekonomickému dopadu, ukončenie trhu takýto e, dôsledok bude mať. Potom zamestnanosť raz dosiahnutie energetických cieľov rok 2020, integrácia obnoviteľných zdrojov, ako aj bezpečnosť dodávok a konkurencieschopnosť. Vítame správu o vnútornom energetickom trhu, ktorú pripravil, ktorý pripravil Ježí Buzek. Diskutovalo sa o tom na výboroch a na plenárnej schôdzi sa o tom budem hovoriť v septembri. Naša práca na to nadvezuje na oznamenie komisie o sfunkčnení tohto trhu a súvisí to aj so závermi rady z júna. Tieto závery berú do úvahy usmernenia o energetike, ktorú schválila Rada 22. maja tohto roku. To potvrdzuje zaangažovanosť dokončiť tento trh do roku 2014 a a prepojiť členské štáty do roku 2015. Toto je prvý spoločný projekt, ktorý by sa mal schváliť túto jeseň. Na tomto základe je na čas, aby sme sa sústredili na implementáciu, 2013-2015. Predsedníctvo e, v decembri bude na to, o tom hovoriť na rade o ukončení tohto trhu a to poskytne príležitosť e, e, zanalizovať pokrok a kroky, ktoré sú ešte potrebné urobiť. Posilnenie vonkajšieho rozmeru energetickej politiky je druhý pilier litovského predsedníctva a priorít v energetickej oblasti. Vnútorný a vonkajší trh je čoraz viacej prepojený a preto potrebujeme stabilný e, energetický trh, aby sme zaistili bezpečnosť dodávok. Musíme posilňovať spoluprácu členských krajín, pokiaľ ide o vonkajší rozmes európskej energetickej politiky a naše vzťahy s vonkajšími dodávateľmi energetických zdrojov. Jedine spoluprácou a solidaritou môžeme dosiahnuť, že EÚ bude jedným hlasom hovoriť voči svojim partnerom, posilní sa naša pozícia a zabezpečia sa spravodlivé podmienky medzi európskymi a neeurópskymi spoločnosťami, správa o implementácii, oznámení komisie o bezpečnosti energetických dodávok a medzinárodná spolupráca. To je v záveroch rady e, z roku 2011. Špecificky sa vyzýva, e, o tom hovorí rada spred e, dvomi mesiacmi. Chceme tu chceme pochváliť prácu Edith Herzog, pokiaľ ide o spoluprácu s partnermi za našimi hranicami, strategický prístup k bezpečnému, udržateľnému systému energetických dodávok, čo bolo schválené v júni minulého roka. Mnohé kroky, ktoré sa uskutočnili v posledných rokoch v oblasti vonkajších energetických vzťahov, eh, s pomocou komisii to chceme revidovať a zaktualizovať našu orientáciu energetické vzťahy by mali byť zamerané na posilnenie efektívnosti európskych krokov. Táto revízia by mala byť potvrdená na decembrovej rade. Návrh smernice o zmene využívania pôdy, tak tu sa tešíme pokroku írskeho predsedníctva a veríme, že toto je pevný základ pre začatie diskusí eh, v Európskom parlamente, intenzívne konzultácie s radou, v minulom pol slúžili na to, aby sa e, mm, posilnilo rozmer produkcie a zároveň tieto konzultácie tiež ukázali to, že akékoľvek riešenie sa navrhne, musí prispieť k zachovaniu e, stabilného regulačného prostredia. Pokrok, správa komisie o pokroku obnoviteľných zdrojov ukazuje, že členské krajiny majú dobré výsledky v dosahovaní svojich cieľov, ale tiež poukazuje na tú skutočnosť, že výzvy pokračujú a, a mm, ak chceme byť úspešní, musíme sa im postaviť. Energeti- environmentálna rada ukázala, akým smerom sa orientujeme a ako by sme mali postupovať v budúcnosti. Je čas, aby sme spoločne diskutovali. Máme pocit, že tri inštitúcie zdieľajú podoč, podobné hodnotenie situácie, e, zatiaľ čo teda e, časť investícií a dosiahnuteľnosť e, cieľov EÚ Eh, je naďalej kľúčová. Blahoželáme vášmu výboru, zvlášť eh, pánovi Vidalovi Kvadrasovi, vášmu spravodajcovi k k úspešnému eh, vypracovaniu jednotlivých dokumentov. Litovské predsedníctvo chce dosiahnuť dohodu s parlamentom o spoločných cieľach, aby sa finalizovali všetky kľúčové agendy rámec 2020 pre klímu energetickú politiku je rozvojom stratégie, ktorá ide nad rámec e, cieľa 2020. Ide o cestovnú mapu do roku 2050 o najlepšom využívaní e, energetiky a ochranu životného prostredia na, na dosiahnutie udržateľného hospodárstva. Dlhodobý e, rozmer to je charakteristika energetickej politiky kvôli e, dlhodobej životnosti našej infraštruktúry a zároveň Investori potrebujú predvydateľnosť v regulačnom rámci, ktorý e, sa budú riadiť ich, ich rozhodnutia. Environmentálne ciele na rok 2020, ako aj klimatické ciele, sú e, potrebné v prípade, že do roku 2050 chceme byť konkurencieschopnou ekonomikou. Musíme preklenúť túto priepasť a eh, pozerať sa na ten cieľ 2050 Uvedomujeme si, že konzultačný proces zahájený komisiou sa skončil len pred týždňom, ale zdá sa mi, že viaceré aspekty e, sa musia riešiť v každej oblasti klimatickej a energetickej politiky. Ciele záväzné energetické a environmentálne ciele mali by sa tieto stanoviť do roku 2013 pre obnoviteľnú energetiku a energetickú účinnosť. Tieto právne záväzné nástroje ešte nemáme vytvorené a nebudeme ich mať pred rokom 2020. Politické nástroje. Aké sú primerané politické nástroje, aby sa naplnili potenciálne ciele? Výskum a inovácie, akú úlohu hrajú v tomto rámci 2030? E, Konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok, Bezpečnosť dodávok je naďalej obavou a nemôžeme rozvíjať našu politiku izolovanie. Litovské predsedníctvo považuje posilnenie vonkajšieho rozmeru energetickej politiky za prioritu. Je to jasné aj e, v snahe obnoviť rast, čo nie je E, možné bez týchto krokov. Čiže musíme brať do úvahy záväzky našich partnerov na zmiernenie klimatických dopadov a ako ferová distribúcia tejto snahy môže zabezpečiť spoluprácu členských krajín, ako zabezpečiť tieto investície e, prierezovo. E, vítame úlohu parlamentu v týchto aspektov. Komisia ukončila verejné konzultácie a teraz pripravuje dopadovú štúdiu a hodnotenie každého členského štátu. Litovské predsedníctvo preskúma možnosti zorganizovania prezentácie týchto výsledkov verejných konzultácií e, rámca 2030 pre klimaticko-energetickú politiku. Táto téma bude kľúčová v ďalších mesiacoch a úzka spolupráca medzi, s parlamentom bude takisto kľúčová, ak chceme byť úspešní. Tiež dúfame, že návrh nariadenia o notifikácii investičných projektov energetickej infraštruktúry sa dokončí počas nášho predsedníctva. Toto si vyžaduje zmenu právneho základu. Počítame s vašou spoluprácou, zvlášť e, s pomocou vášho, vašej spravodajkyne pani Varia. E, v záveroch o obnoviteľných zdrojov rada zdôrazňuje, zvýšenie, e, zvyšovanie použitia biomasy v ďalších rokoch a zvažuje sa udržateľ, rozmer udržateľnosti tejto biomasy. Komisia vo svojej poslednej správe prezentovanej e, v rámci smernice udržateľnosti poskytla mnohé odporúčania členským štátom. Berie do úvahy potrebu vyhnúť sa nekompatibilným projektom, ktoré by mohli byť prekážkou pre obchod a rast. Tešíme sa na slúbené návrhy komisie v oblasti udržateľnosti, v oblasti biomasy, v oblasti vykurovania, chladenia a tak ďalej. Um, či už komisia príde s legislatívnym návrh, to ešte nie je isté, ale určite sa budeme musieť pozrieť na tento návrh, aby sme to mohli podrobne komentovať a dúfame, že toto uľahčí dosiahnutie cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov a že sa tým zlepší regulačný rámec. Rada pre energetiku sa pozerá na, sa pozrie na túto otázku v decembri a dúfame, že obe naše inštitúcie využijú tento pôrok na preskúmanie týchto návrhov oznámenie o energetických technológiách a inováciách. O tom sa diskutovalo na Junovej rade v politickej rozprave a dohodli sa spoločné orientácie, čo definovala komisia, zvlášť ide o rozvoj národných plánov a integrovanej cestovnej mapy komponenty e, energetický, cien energie a nákladov. O tom sa hovorilo v máji v záveroch Rady o konkurencieschopnosti. Litovské predsedníctvo chce zjednodušiť politickú diskusiu na decembrovej rade. Toto by mohlo byť súčasťou diskusí na rade v roku 2014. O, pokiaľ ide o otázku jadrovej energetiky, tak tu je smernica z roku 2009 o jadrovej bezpečnosti. To bude jeden z najdôležitejších programov a my chceme zjednodušiť konštruktívne diskusie v rade, ale berieme do úvahy rozličné názory členských krajín. Bezpečnosť jadrovej energetiky je kľúčová pre celú EÚ. Uznávame dôležitosť e, spolupráce v oblasti jadrových zariadení. Musíme vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sme chránili zamestnancov a všeobecnú verejnosť e, pred nebezpečenstvom, ktoré je spojené s jadrovou energetikou. Návrh komisie spred mesiaca vítame. Tiež sa tešíme na stanovisko Európskeho parlamentu v tejto veci. Pán predseda, vážení členovia výboru ITRE, pred tým, ako svoj príhovor uzavriem, chcem pripomenúť tie zásadné body nášho predsedníctva Energetická rada v Vilniuse v septembri. Konferencia na vysokej úrovni energetickej infraštruktúre, ktorá sa bude sústrediť na implementáciu prvého zoznamu PCA a integrovanej európskej energetickej siete november, 4. 5. novembra vo Vilniuse a Energetická rada. Tá sa uskutoční 12. decembra v Bruseli. To sú také hlavné výnimky, vý, milníky. Teším sa aj na návštevu ITRE e, vo Vilniuse na budúci týždeň 15. a 17. A posledná vec, tento program je veľmi nabitý, definovali sme si ho e, sami, naši občania si nič menej nezaslúžia, nič e, menej náročné a ak budeme úzko spolupracovať, a budeme spolupracovať efektívne, tak sa budem tešiť. Skúsenosti vášho výboru majú pre nás veľkú cenu. Tešíme sa na spoluprácu v naplňovaní našich cieľov v energetickej oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister. Za veľmi obsiahly a podrobný program, s ktorým vstupujete do vášho predsedníctva. My prejednávame veľa vecí spojených s energetikou a energetiku vnímame ako kľúčový problém do budúcnosti. Ďakujem za váš veľmi podrobný a profesionálny prejav. Dám slovo mojim kolegom, aby mohli položiť otázky. Také trojminútové otázky. Vždy sme pod časovým tlakom, takže poprosím vás, aby sa nám to podarilo a postupne odovzdám slovo mojim kolegom. Pani Jordan. Ďakujem pekne, pán minister Neverovič, za e, toto podrobné predstavenie vášho e, predsedníctva, začali ste vnútorným trom, takže začnem otázkou z tohto obdobia. Vieme, že ešte máme pred nami veľa úloh, tak na európskej úrovni, ako aj medzinárodnej úrovni, ktoré by sme mali splniť. A mňa e, zaujíma, aký je plán predsedníctva, aby pred presvedčili členské štáty, aby do konca tohto roku sa energetický balíček implementoval. Zdá sa mi, že e, sa veľmi v tomto smere chcete snažiť, ale zaujímalo by ma ako. Druhá vec, e, ktorá by ma zaujímalo, je e, význam infraštruktúry pre implementáciu vnútorného trhu. Európska komisia už konštatovala, že za týmto účelom treba približne 10 miliard eur, ale finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, sú nižšie, takže budeme túto infraštruktúru investíciu, e, keď ju teda budeme chcieť urobiť, potrebujeme presvedčiť e, investorov, aby sa budovala táto infraštruktúra. Takže aký je váš, váš pohľad na túto problematiku? Tretia téma sa týka jadrovej bezpečnosti. Spomínali ste vaše pôsobenie e, v rade a rada by som vás upozornila, že aj Európsky parlament sa touto smernicou zaoberal. Nebojíme sa postupu spolu rozhodnutia rozhodovania. Európsky parlament v tomto smere veľmi dobre spolupracuje s radou a mňa by zaujímalo, ako e, e, sa chcete zasadiť za ešte lepšiu spoluprácu medzi Európskym parlamentom a e, radou. A ešte jedna menšia otázka environmentálne politiky, rámec, ktorý ste spomínali do roku 2030, ale neviem, ako vidíte túto budúcnosť, ten rámec, ktorý máme do roku 2030, ste s ním spokojní, chcete v tejto politike politike pokračovať do roku 2030, alebo si myslíte, že by v tomto rámci malo byť niečo zmenené? Ďakujem. Uděláme nejprve skupinu dotazů. Kor. Budeme formulovať 5 či 6 otázok, aby ste mohli lepšie odpovedať, no a potom ich zodpoviete naraz en blok. Pán Prody. Grazie signor Ministro per la sua presenza. Ďakujem pekne, pán minister. Skutočne som veľmi rád, že ste nás navštívili. Skutočne si to veľmi vážime. Ďalej by som chcel oceniť aj váš prehľad, ktorý sa týka témy energetiky, udržateľnosti a pokiaľ ide špecificky o biomasu. Myslím si, že potrebujeme mať jasné legislatívne pravidlá, ktoré sa týkajú využitia biomasy. Myslím si, že je dôležité to riešiť primeraným spôsobom. Nejde totiž o to, že by sme teraz z potravín alebo z krmovín jednoducho vyrábali energiu. Ide o to, že musíme tu zároveň zohľadniť aj odvetvie polnospodárstva, ktoré sa špecializuje na bioprodukciu, Musíme si skutočne uvedomiť, že táto oblasť je veľmi zložitá a preto je dôležité zohľadniť všetky aspekty, ktoré súvisia s tou biomasou, ktorá sa využíva. To znamená, že ide tu o zloženie štruktúru tej biomasy, ide tu dokonca o molekulárne, molekulárne e, e, zloženie tejto biomasy. Takže v poslednej dobe sa to dosiahol značný pokrok. Dôležité je zohľadniť možnosti, ktoré prichádzajú do úvahy. Hovorí sa o tom, že je možné priamo produkovať plyn, ktorý by sa dal potom využiť ako palivo, teda bol by to, bolo by to priame získavanie tohoto plynu. Už teda existujú zariadenia, priemyselné zariadenia, ktoré takto fungujú. A to je základ, o ktorý sa môžeme opierať ak teda chceme zabezpečiť zásobovanie energiou, ale bez bezprostredného spalovania. Samozrejme, že je dôležité, aby tu nedochádzalo k akutnému znečisťovaniu životného prostredia, a teda pre všetkým vzduchu. Chcel som spýtať, či nám už v tejto fáze môžete povedať niečo konkrétnejšie, totiž to bolo by dobré, keby sa podarilo prepojiť biomasu s výrobou energie, bol by to dôležitý pokrok vpred a takto by sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Ďakujem. Ďakujem panu kolegovi Prodimu a... Ďakujem pekne kolegovi Prodimu a teraz pani Hall. Thank you. Um, I welcome... Ďakujem pekne. Vítam to, že ste hovorili o cieľoch do roku 2030 a o tých krokoch, ktoré je nutné vykonať. Zdá sa, že komisia do konca roka príde s oznámením a to bude veľmi dôležité z hľadiska diskusie na Rade pre energetiku 12. decembra. Mne by zaujímalo, či budete podporovať diskusiu, ktorá sa bude týkať dôležitosti energetickej účinnosti a to sa bude považovať za, tak povediac, základný predpoklad na diskusiu o týchto cieľoch. Pokiaľ ide o to, aké, aké možnosti núka energetická účinnosť, účinnosť hľadiska zamestnanosti a hospodárskeho rastu, tu ide o to, že čo sa dá dosiahnuť do roku 2030 z hľadiska energetickej účinnosti. Je dôležité zvoliť taký pozitívnejší prístup, ktorý by sa týkal toho, čo by sa mohlo dosiahnuť e, bez problémov v oblasti znižovania, znižovania emisí skleníkových plynov. No a potom ďalšia téma, ide o jednotný trh s energiami. V súčasnosti to vyzerá tak, že sú tu určité rizika, ktoré vlastne podkopávajú tento jednotný trh. Tu ide o národné kapacity, ktoré sa rozširujú v niektorých členských štátoch. Budete hovoriť o týchto problémoch, keď ide o tieto trhy s národnými kapacitami v súvislosti s diskusiami o jednotnom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalší kolega Turmes. Ďakujem pekne, nech sa páči kolega Turmes. Ďakujem pekne, pán minister, za úvod. Nadvežem na to, o čom hovorila pani Hall, pokiaľ ide o ciele do roku 2030 a chcel by som zdôrazniť dôležitosť energetickej účinnosti. Tu ide aj o vplyv na zamestnanosť a vlastne skvalitnenie ekonomickej produkcie. Je to aj otázky energetickej chudoby. Jeden z výsledkov z minulého týždňa sa týka toho, že máme viacročný finančný rámec. To znamená, že budeme mať vlastne prostriedky v štrukturálnych fondoch, ktoré sa budú dať využiť na energetickú účinnosť. Pokiaľ ide o energetickú chudobu, všetkým v strednej a východnej Európe je prepojená vlastne s, tak povedať, s tým dedictvom. Nie je to nič pozitívne, pozitívne dedictvo, ktoré by sa týkalo dobre izolovaných budov. No ale ide o to, aby tu boli určité iniciatívy, ktoré pomôžu a ktoré mm, zmodernizujú priority v oblasti energetickej účinnosti, na to sa dajú využiť štrukturálne fondy. Myslím si, že to sú dôležité možnosti a dôležité sa na to pripraviť, keď sa to celé začne roku 2014. Moja druhá otázka sa týka externej dimenzie. A to, čo ma tak prekvapuje, a vy pochádzate z krajiny, ktorá má jednu z najväčších závislostí v EÚ, pokiaľ ide o dovozy elektrickej energie. Ide o to, že máme v Európe, alebo teda ide tu o to, že je možné dovážať e, elektrickú energiu z priestoru mimo e Európskej únie. Ide o e, uholné, tepelné elektrárne a vlastne takto sa dá obísť ETS, a je možné napríklad z Ruska dovážať takto elektrickú energiu. Takže ako chcete zabezpečiť rovnosť šanci, keď ide vlastne o minimálne štandardy v rámci EÚ a napriek tomu dovolujeme stále ešte dovoz elektrickej energie, ktorá sa produkuje pod našimi štandardami. Myslím si, že takéto praktiky sa musia skončiť sa nebraním dovozom elektriny z prístoru mimo Európskej únie, ale dôležité sa držať v rámci toho našich štandardov. Druhá vec, ktorá sa týka externej dimenzie, dimenzie. Takže pokiaľ ide o štatistiky, tak veľmi rýchlo, keď sa na to pozriete, vidíte, že ten problém, ktorý máme v Európe s plynom, súvisí s tým, že v rámci našich dlhodobých kontraktov pre všetkým s ruskými partnermi máme tu indexáciu, prepojenie na cenu ropy, takže rozvoj plynu v Európe, alebo ten nárast cien za plyn e, E, rastie rýchle, sú rýchlejšie, ten náraz rýchlejší, lebo to prepája na ropu ako v USA, kde sa ťaží bridlicový plyn, takže myslíme si, že to, čo by sa dalo rýchlo spraviť, je vlastne zrušiť tú indexáciu, ktorá sa týka viazanosti na ceny ropy. Toto sa zavilo v 70. rokoch a takmer 80% všetkej elektrickej energie sa vlastne vtedy opierala o, o elektrárne, ktoré boli pohodené ropou. A teraz vlastne už to dôvodne neexistuje, takže ja by som chcel na vás apelovať, apelovať na členské štáty, ako aj na komisiu, že by sme mali vlastne túto indexáciu, na, na, ktorá súvisí s e, fixáciou na ropu za nelegálnu, malo by sa to zrušiť v rámci všetkých e, zmluv, ktoré sa týka dodávok plynu. Myslím si, že to bolo dôležité pre vaše predsedníctvo. Ďakujem. E, Pane ministře, ja bych... Pán minister, ak dovolíte, ja by som vám chcel navrhnúť, aby ste zodpovedali prvú skupinu otázok. Myslím si, že boli to skutočne také dôležité a obšírne otázky, takže myslím si, že bolo by dobré, aby ste teraz zareagovali, aby to nebolo príliš náročné. Potom by sme dali slovo ďalším kolegom, takže nech sa páči, ak súhlasíte, máte slovo. you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som teda zodpovedal túto prvú sériu otázok. Pani Jordan, ďakujem pekne za vašu otázku, ktorá sa týka jednotného trhu s energiami. Skutočne je to jedna z priorít litovského predsedníctva. A máme v úmysle venovať značnú mieru pozornosti práve tejto téme. Myslíme si, že teraz je tá správna doba na to, aby sme monitorovali pokrok e, na úrovni členských štátov, keď je o implementáciu opatrení, ktoré súvisia spoločným a teraz jednotným trhom s energiami. To bude veľmi dôležité aj na tej neformálnej e, rade a potom aj na formálnej rade, kde sa budú prezentovať správy o pokroku, pokiaľ ide o dosiahnutie jednotného trhu s energiami. Isté, toto je skutočne veľmi dôležitý moment, lebo musíme si uvedomiť, že vlastne ostáva nám už iba jeden rok času. No a potom, pokiaľ ide o otázku, ktorá sa týka smernice jadrovej bezpečnosti, chcel by som povedať, že litovské predsedníctvo víta tento návrh, ktorý predložila komisia a chceli by sme dosiahnuť pokrok v rámci rokovaní na rade, dostať sa čo najďalej v rámci tejto témy. Dovolte, aby som teraz pristúpil vašej otázke, ktorá sa týka cieľov po roku 2020. Nech sa páči, chcete niečo ešte dodať? Prepačte, moja otázka, ktorá sa týkala smernice jadrovej bezpečnosti, sa týkala toho, akým spôsobom chcete spolupracovať s Európskym parlamentom, lebo nemáme tu vlastne e, spolurozdávacie právomoci pri tejto téme. Well, I think this is uh, the best answer I can give is that we will be able... Myslím si, že asi najlepšia vec, čo vám môžem povedať, je, že áno, budeme počúvať Európsky parlament a váš výbor a tu ide samozrejme o počúvanie a koordináciu v rámci tejto dôležitej témy, takže ako budeme pokračovať v rámci diskusie na rade, tak samozrejme budeme viesť aj diskusiu s parlamentom. Takže dovolte, aby som išiel teda k tým cieľom po roku 2020. Myslím si, že môžeme skonštatovať, že investori potrebujú mať vlastne predvídateľnosť, pokiaľ ide o právny rámec a to znamená, že rozhodnutia sa musia prijať eh, veľmi zodpovedným spôsobom, pokiaľ ide o klímu a scenáre, ktoré sú prepojené s jednotlivými situáciami a s cieľmi Takže je veľmi dôležité pre nás, aby tu bola možnosť samozrejme si vypočuť výsledky, ktoré prezentuje komisia v rámci verejnej konzultácie, ktorá sa práve ukončila, pokiaľ ide o zelenú knihu, takže my sa už tešíme na informácie od strany komisie, pokiaľ ide o tieto výsledky. Aj pokiaľ ide o návrhy možných scenárov a pokiaľ ide posudne vplyvov e, pokiaľ je o jednotlivé sektory a štáty. No a teraz môžeme ísť ďalšie téme, e, financovanie infraštruktúry. Toto je veľmi dôležitá otázka. Vlastne je to poprvýkrát, kedy financovanie projektov na úrovni EÚ z hľadiska komisie, z, z úrovne Európskej únie je veľmi dôležité vzhľadom dosiahnutie cieľov. Samozrejme, musíme spoločne hľadať spôsoby, ako znásobiť tieto prostriedky. Sú tu rozličné schémy, ktoré prichádzajú do úvahy. Celkovo je to dobrá príležitosť na diskusie o týchto témach počas našej konferencie, pokiaľ ide o projekty PCI. A to budeme viesť, tú diskusiu budeme viesť v novembri. Teraz k otázke pána Prodyho, pokiaľ je biomasu a udržateľnosť. Ďakujem pekne za túto otázku. Skutočne, toto je otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Tá diskusia sa ešte iba rozbieha a zároveň sa týka viacerých členských štátov. Takže my sa tešíme na návrhy komisie budeme viesť diskusiu s ministrami, ktorí sú odpovední za otázky energetiky a samozrejme vypočujeme si aj priemyselné odvetvie, dôležité budú názory expertov a z vašej strany je samozrejme veľmi dôležité, aby tu boli konkrétne návrhy, takže ďakujem pekne za vaše pripomienky. Pokiaľ ide o energetickú účinnosť, o tom hovorila pani Hall aj pán Turmes. Ďakujem za tieto otázky. Smernica o energetickej účinnosti bola schválená iba pred rokom. Takže vlastne je to jeden z nástrojov, ako dosiahnuť do roku 2020 naše ciele a môžem vlastne povedať, že musíme sa zamerať na implementáciu, musíme aktualizovať situáciu v jednotlivých členských štátoch, totiž to ide o to, že najatraktívnejšia energia je taká, ktorú vôbec nepotrebujete a ten argument pána Turmesa, pokiaľ ide o výzvy, ktoré sa týkajú štátu nášho regiónu, nášho regiónu v tejto otázke, tu vidíte, že aké sú tu príležitosti, aká je dôležitá táto smernica. pokiaľ ide o jadrové projekty v našom susedstve. Ďakujem pekne za túto otázku, to je veľmi dôležitá vec aj z hľadiska nášho regiónu. My sme vždy boli toho názoru, že jadrová bezpečnosť a štandardy jadrovej bezpečnosti v EÚ sa nesmú zastaviť na hraniciach. Toto je veľmi dôležité z hľadiska projektov, ktoré majú vplyv na trhy EÚ a musíme si byť vedomi toho, že je dôležité, aby sa udržiavali rovnaké štandardy. Samozrejme, ďalšia téma je rovnosť Šanci, ktorá je zásadná pre, e, spoloč- e, pre podniky EÚ, ktoré sú v hospodárskej súťaži na troch EÚ, ale potom dôležité pre subjekty, ktoré sa snažia vstúpiť na trhy EÚ. Pokiaľ ide o vašu otázku, ktorá sa týka prepojenia cien plynu na ceny ropy, Myslím si, že to sa vlastne už stáva realitou. Hlavné európske podniky už idú tým smerom a vidíme, že je to istý trend, ktorý sa nemôže zastaviť a iste budeme tomuto venovať pozornosť keď budeme diskusi, diskutovať o budúcnosti energetických politík, keď o tom budeme diskutovať s ministrami energetiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz začneme ďalšie kolo otázok a ako prvý má slovo kolega Jiří Buzek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán minister, za vašu prezentáciu. Skutočne môžem podporiť váš program, pokiaľ ide o oblasť energetiky. na bližšom pol roku je to celkovo zaujímavý program posledných mesiacoch sme mali viaceré spoločné stretnutia a vaša prezidentka predniesla veľmi dobrý príhovor v Štrasburgu. Myslím, že celkovo ste veľmi dobre pripravení na najbližší pol rok. Myslím si, že týchto nadchádzajúcich 6 mesiacov bude veľmi dôležitých pre e, dokončenie jednotného trhu s energiami a ja vlastne môžem iba podporiť tie otázky, ktoré položili kolegovia a podporím vaše odpovede. Ja by som ešte chcel nadviazať na tú tému. Ide tu o tematiku infraštruktúry, o tom vlastne hovorila pani Jordán. E, dôležité je rýchlo vybrať e, projekty v spoločnom záujme EÚ. Musíme tu začať čím skôr, aby sme vlastne vybudovali tie cezhraničné interkonektory, aby tu už neboli energetické ostrovy. Potom samozrejme je tu otázka ktorú položil kolega Turmes. To je veľmi zásadná vec, pokiaľ tu ide to odpojenie cenotvorby plynu od indexácie ropy. By sme chceli dosiahnuť aj lacnejší plyn na našom kontinente. Ak ste porovnáte s USA, je tam skutočne obrovský rozdiel, pokiaľ ide o ceny plynu na našom kontinente, takže to je skutočne veľmi zásadná téma. A potom ešte možno stručne doplňujúca otázka. Myslím si, že by sme mali umožniť cezhraničné obchodovanie s energiou, čo nie je jednoduché. A sú tu rozličné prekážky. Je nutné vykonať ďalšie kroky. A asi to, čo je najzložitejšie, je kompatibilita podporných schém pre obnoviteľné zdroje energii. A mali by sme začať diskutovať o tomto problému o tomto probléme, lebo to nebude jednoduché implementovať a bude to dôležité z hľadiska dosiahnutia cieľov. Samozrejme dôležité je vytvoriť e, taký trh, e, ktorý bude e, vychádzať v ústretí spotrebiteľom, preto je dôležité to myslieť na ICT a výsledky v tejto oblasti. Takže akým spôsobom uľahčí situáciu našim občanom, lebo niekedy oni skutočne nevedia, o čo vlastne ide na našich energetických trhoch a preto je dôležité vybrať si toho správneho dodávateľa energii. Musíme pomôcť našim občanom, aby, si mohli, aby, si, aby sa situácia pre nich uľahčila. Je o lokálnych sprostredkovateľov. Ďakujem pekne. Okay, thank you and last... Ďakujem pekne. Posledná otázka, pán Benson. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa poďakoval pánovi ministrovi za odprezentovanie programu. Bez osporu Európa od roku 2014 nevyhnutne bude potrebovať vnútorný energetický trh, ale tento musí byť e, stabilný a transparentný. Aj keď pán minister e, pochádza z tej krajiny, z ktorej pochádza, ale ak ide o transparentné energetické trhy, musíme si uvedomiť, že e, na tom nie sme dobré, Hovorí sa stále, že musia platiť rovnaké podmienky pre všetkých, že napríklad e, vieme, e, že v niektorých krajinách sa platí dvojnásobok ceny za plyn, že v Nemecku Takže tá transparentnosť by mala byť a mám taký dojem, že naši pobalskí kolegovia v tomto smere e, e, sú v trochu komplikovanejšej situácii. Pokiaľ ide o dlho e, trvalo udržateľnú energiu, o dlhodobé e, ciele, záväzné ciele, obnoviteľné zdroje energie, trvalo udržateľné zdroje energie. Prečo sa nehovorí o tom, že eh, emisie CO2 sa dajú znížiť eh, najmä eh, lepšou energetickou účinnosťou. Nie je to nerealizovateľné, ale tie financie chýbajú. A ako dlho majú povolské krajiny platiť dvakrát toľko za plyn, než povedzme Nemci. A čo chcete urobiť preto, aby aj tí investori mali lepšie možnosti? Čo sa udeje e, po roku 2013, 14, 2020 rok je už e, pred nami, takže musíme vedieť, podľa čoho sa budú musieť orientovať e, ďalší zákazníci a investori. Toto bol posledný dotaz od členov výboru, takže by som poprosil o vašu odpoveď, pán minister. Ďakujem, pán predseda, pán profesor Buzek, najprv k vašej otázke. Proces PCI to je skutočne veľmi e, dôležitý e, proces, ktorý už e, prebieha a aj tento týždeň sa uskutočnia predbežné diskusie o, o zozname o finalizácii zoznamu e, PCI. E, plánujeme ukončenie tohto procesu na jeseň, ako som už e, spomínal. Bude to predmetom diskusí počas nášho stretnutia. Som rád, že ste prijali naše pozvanie na diskusiu a budete tam aj prednášať. A bude to určite ďalší stimul pre členské štáty mať si možnosť vypočuť, čo Európsky parlament k e, tejto veci hovorí. Pokiaľ ide o tie podporné schémy a o kompatibilitu, potrebujeme usmernenia. V tomto smere budú prezentované e, v toto leto a tiež e, máme naplánovanú diskusiu na rade o tejto problematike, pretože to je veľmi e, dôležitá problematika v e, rámci toho, ako by mal pracovať spoločný trh a ako by sa mali riešiť tie podporné schémy pre jednotlivé krajiny. A teraz by som rád sa venoval otázke pána Bensona. Áno, Transparentnosť je veľmi dôležitou otázkou a dnes sme svedkami, že e, európska legislatíva umožňuje stále väčšiu transparentnosť a som si istý, že po úplnej implementácii energetického balíčka budeme eh, mať nezávislých operátorov eh, pre plyn a elektrínu a bude oveľa väčšia transparentnosť na trhu. A čo je ešte dôležitejšie, aj diverzifikácia trhu bude oveľa eh, väčšia. Takže toto by sa malo e, udiať a deje sa to v Európe, aby sme teda mali e, mm, zákonné e, nástroje, aby sa táto problematika riešila. Ďakujem, pán minister, v mene všetkých kolegov za vaše veľmi jasné odpovede pokiaľ ide o program vášho predsedníctva. Vážime si, že ste eh, na začiatku vášho predsedníctva zavítali medzi nás do výboru. Energetika je veľmi závažnou problematikou. Radi eh, vás kedykoľvek medzi nami privítame a sme pripravení vám eh, pomôcť, pretože si dobre uvedomujeme, akou komplikovanou témou eh, energetika je pre Európu a je to jedna zo základných tém, ktorá ovplyvňuje konkurencieschopnosť členských krajín a ovplyvňuje aj život e, ľudí. Takže si skutočne veľmi vážime, že ste medzi nás zavítali a prajeme vám veľa úspechov e, počas e, vašich, vašho predsedníctva. Želáme vám veľa úspechov. Bene, allora proseguiamo, buongiorno a tutti, proseguiamo i nostri lavori. Dopo... Takže budeme ďalej pokračovať. Ďakujem pánovi e, ministrovi a prejdeme hneď e, k správe kolegyne Pilar del Castillovera. Ďakujem pekne pani predsednička, vážení kolegovia, zástupcovia komisie. Dnes budeme prvýkrát hovoriť o správe z vlastnej iniciatívy, ktorá sa týka európskej stratégie v oblasti cloud computingu a ja som mala tú čest byť spravodajkyňou. Táto správa bude predstavovať názor parlamentu na stratégiu Európskej komisie. Chcem pripomenúť, že táto stratégia predstavuje súčasť Európskej agendy za roku 2010. Objavuje sa tu teda tento nový fenomén eh, cloud computing. Avšak e, nie je to nič e, úplne, úplne nové, je to skôr výsledok technologického vývoja v e, tom kontexte, že celý rád externých faktorov vedie k tomu, že sa tu vytvára pozitívny rámec na cloud computing. Dnes viac menej neexistuje žiaden subjekt, ktorý by vytváral databázu e, týchto sietí. A preto tu hovoríme o najrôznejších potenciáloch tak pre jednotlivcov, pre podniky, ako aj pre rôzne inštitúcie. E, za niekoľko málo rokov sa tento fenomén cloud computingu premenil z niečoho sľubného na niečo, čo každoročne narastá a zväčšuje sa obrovským spôsobom. Je to v podstate obdobie mm, odvetvie, ktoré zaznamenalo najväčší rast potenciál cloud computingu je veľký, je možné okamžité prepojenie infraštruktúry, umožňuje cloud computing, eh, že eh, inštitúcie môžu eh, zaznamenávať si svoje informácie na jednom mieste, umožňuje to podnikom na celom svete zvýšiť svoju efektivitu za pomoci tohto technologického vývoja. Nebudem sa teraz zastavovať e, a spomínať všetky výhody mm, spojené s cloud computingom, s touto novou technológiou. Podľa môjho názoru komisia v dokumente, ktorý predstavila, dobre definovala tri kľúčové aktivity, ktoré treba vykonať Považovala som za e, dobré, aby parlament prispel svojím spôsobom, e, že by sme teda k tomu, čo navrhla komisia, e, navrhli 5 akčných oblastí, nie teda len 3 kľúčové, ale 5. Dobrá stratégia pre cloud computing je nevyhnutná pre ekonomický rast v Európe a zamestnanosť. Takže prvou oblasťou, ktorá splní, e, naplní tento potenciál cloud computingu je navýšenie zamestnanosti. V niektorých našich krajinách eh, miera nezamestnanosti dosahuje až 24 eh, Podľa eh, správy Skills and Mobility v Európe bude treba 700 tisíc až milión zamestnancov práve v oblasti technológií. Takže je potrebné preškoľovať na tieto nové technológie a takto pomôcť malým a stredným podnikom. Druhá oblasť sa týka aktivít spojených so zabezpečením bezpečnosti cloud computingu a tiež e, rovnakých podmienok, čo by mohlo viesť k rozvinutiu vnútorného trhu. Myslím si, že v tomto smere je dôležité, aby sa vytvorila určitá platforma, ktorá spojí verejné a súkromné záujmy a zároveň umožní ochranu údajov používateľov. Tretia oblasť sa týka verejného sektora. Myslím si, že to je veľmi dôležitá dimenzia, najmä z toho aspektu, akú váhu požíva verejný sektor vo všetkých ekonomikách. Potenciál cloud computingu v tomto smere bude pre verejný sektor predstavovať obrovské výhody, napríklad v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, školstva, bude spojené to s nižšími nákladmi v, školstva, v školstve, v štátnej správe, aj pre európske inštitúcie. Vzhľadom k váhe a rozmerom tohto sektoru v celej Európe by práve tento cloud computing mohol mohol byť akýmsi impulzom pre rozvoj súkromného sektoru a odobralo by to e, trochu zo záťaže verejného sektora. Ale v tomto smere ešte zaznamenávame určité omeškanie tejto správe eh, eh, je teda na treťom mieste táto verejná správa, ale voláme tu aj po určitej miere opatrnosti a vyzývame na urýchlenie spolupráce eh, medzi verejným a súkromným sektorom, tak ako sa to uvádza aj v dokumente komisie. Štvrtá oblasť rozvoja sa týka noriem a cloud computingu. Tu je potrebné, aby celý eh, trh eh, cloud computingu sa zakladal na určitých pilieroch a aby existoval niekto, kto bude eh, dohliadať nad cloud computingom. Samozrejme musíme umožniť aj flexibilitu, ale je potrebné aj na cloud computing dohliadať a zabezpečiť, aby všetko bolo veľmi dobre prepojené. V finálnej fáze sa nachádzajú práve prípravy e, týchto príslušných noriem Ďalej transparentnosť poskytovania informácií, aj to je veľmi dôležitá otázka. Samozrejme, že som viedla diskusie so všetkými členmi nášho výboru a je veľmi zaujímavé, aký dopad má táto stratégia rozvoju cloud computingu v Európe. Nemôžeme e, samozrejme rozvieť cloud computing izolovanie od okolitého sveta. Mali by sme spolupracovať s ostatnými zemepisnými oblastiami, najmä e, s transatlantickými oblastiami. E, je potrebné podporiť rozvoj jednotného digitálneho trhu, pretože tu ide o toľko aspektov digitálneho trhu, že to predstavuje faktor, ktorý bude e, významným podnetom na e, rozvoj e, tohto zatiaľ ešte stále fragmentovaného trhu. Takže nebudem zachádzať do detajlov, chcem sa poďakovať tomuto výboru za to, že umožnil tento druh rozpravy ešte priebehu prvého pol roka. Hovoríme o tejto téme posledný týždeň pred letnou prestávkou a ja vyzývam e, členov, aby sa e, zamerali na predloženie prípadných e, pozmeňovacích návrhov. Stretnú sa tieňoví spravodajcovia prvýkrát v septembri a potom na základe príspevkov, ktoré od vás obdržím, budeme ďalej postupovať potom teda, čo to spracujeme, parlament prispeje, myslím si, významným e, spôsobom k tomuto dokumentu komisie. Ďakujem. Ďakujem, Pilar. A ďalší rečník je pán Kalfin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ospravedlňujem moju kolegyňu pani Trautmann a ona je tieňová spravodajkynia za skupinu socialistov k cloud computingu, k tejto správe, takže ja zastupujem ju. Najskôr by som chcel zablahoželať e, sa pravodajkyni pani De Castillo za veľmi vyčerpávajúcu správu, ktorá ukazujú, ukazuje hlavné výzvy európskeho cloud computingu, pokiaľ ide o súčasný vývoj E, a v, bez toho, že by sme chceli spôsobiť nejak zasahovať do kompetencií iných výborov, chceme zdôrazniť aj to, že európska stratégia je veľmi relevantná a je tam Tu sa veľmi správne počerkujú súčasné rizika a to bolo veľmi dobre zapracované v súčasnej správe. Niekoľko pripomienok k témam spojených s právom na infraštruktúra. Cloud computing znamená že potrebujeme efektívne širokopásmové pripojenie, aby sme mohli cloud computing využiť a pri tejto stratégii nemôžeme strácať zo zreteľa rozvoj v širokopásmovom pripojení v, na rozličných častiach územia EÚ. Bude to výzva pre jednotlivcov, ale aj pre malé a stredné podniky, hlavne keď sú v menej husto osídlených um, oblastiach, kde nie je prístup k širokopásmovému internetu. Rozvoj širokopásmového internetu znamená, že musíme mať na zreteli taký širší alebo všeobecnejší obraz a riziko prehobovania sa mm, rozdielov. Keď hovoríme o infraštruktúre, tak treba brať na zreteľ aj to, že momentálne e, v Európskej únii väčšina serverov a dát sa uskladňuje mimo územia EÚ a pokiaľ ide o cloud, tak veľmi ťažko sa tieto lokalizujú, ale Európska únia musí vyvíjať aj túto infraštruktúru, aby bola na rovnakej úrovni so zvyškom sveta. Potom k znalostiam a schopnostiam Pilar to zdôraznila a v mene Katrin Trautmann by som chcel veľmi podporiť tieto skutočnosti. Nielenže potrebujeme viac vzdelania v oblasti informatiky pre užívateľov, ale aj špecialistov, ktorí budú riadiť cloud computing a vyvíjať túto infraštruktúru. Po tretie, sociálny rozmer Pri vývoji tejto infraštruktúry by sme mali dbať aj na dopad, ktorý to má na sociálnu stránku, pochopiteľnosť cloud computingu, roz, e, vzdialenosť medzi špecialistami a inými špecialistami v rozličných spoločnostiach a tiež riziko že sa tu budú robiť paušálne kontrakty a to podkope inovatívnosť a kvalitu týchto nových súžie. Preto musíme dbať na inovácie aj v malých a stredných podnikoch. Tak po štvrté strana spotrebiteľov. Musíme odstrániť riziko faktoru izolácie, musíme podporovať interoperabilitu, to Pilar práve spomenula. Mali by sme hovoriť o rozdieloch, ale nie na úrovni národných stratégií, ale európske, na európskej úrovni. A tu by sme mali roz, rozlišovať európske a neeurópske krajiny. Teda pre koho má fungovať európska stratégia, aby sme mali v Európe jednotný priestor a mohli porovnávať európsky priestor a trh s vonkajším trhom a znižovať rozdiely v rámci EÚ. Stratégia cloud computingu v EÚ by mala mať svoju značku a všetká snaha by mala byť zameraná na spoluprácu s našimi partnermi, s ktorými by sme mali pracovať na spoločných štandardoch a cloud computing potrebuje veľkú podporu. A na záver chcem podporiť odsek 4 Možno toto je príliš neutrálne znenie. Hovorí sa, že nie sú tu obchodné modely, ktoré by mali byť e, zvýhodňované. Katri navrhuje, aby sme zohľadnili príspevok Nelly Cruz v Davose v roku 2011, kde hovorila, že ona chce, aby bola Európa aktívna v oblasti cloud computingu. Mali by sme produkovať, poskytovať cloud computingové riešenia, nielen využívať riešenia, ktoré sú vytvorené niekde inde. Takže znovu rozvíjať európske stimuly. To by tu malo byť prítomné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ospravedlňujem sa kolegom. Eh, ale teda presiahli sme rečnícky čas. Pani predsedníčka, ja by som chcel eh, povedať, že táto správa je veľmi dobrá. Sú tu zohľadenie všetky kľúčové kroky, ktoré treba zohľadniť a potenciál cloud computingu pre Európsku úniu, spoločnosti a občanov a súhlasíme, že potenciál cloud computingu je veľký pre európske malé a stredné podniky, to má veľký význam pre verejnú službu, aby aj verejné služby boli efektívnejšie a obstarávanie v oblasti informatiky by malo byť spolahlivejšie vďaka tomuto, tejto oblasti taktiež bezpečnosť, spolahlivosť eh, by malo vyvážiť riziko koncentrácie informácií na obmedzený počet poskytovateľov. A silne súhlasím so spravodajkyňou v tom, že vnútorný trh by mal byť neutrálny, otvorený pre všetkých poskytovateľov cloud computingu v rámci európskeho práva. Pokiaľ ide o normy, podporujeme to, že komisia by mala byť lídrom v rozvoji štandardov. Tieto by mali byť bezpečné a spolahlivé a ALDE podporuje tú časť správy, kde sa hovorí o ochrane spotrebiteľov, vrátane toho, že spotrebitelia na to, aby prijali informované rozhodnutie, by mali mať k dispozícii potrebné informácie Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu a ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Chcem tiež poďakovať spravodajkyni za návrh správy. Oznámenie komisia obsahuje už toľko rozličných eh, črt, Eh, Eurocloud, to je projekt, ktorý tiež Európska komisia sponzoruje, ktorý je v počiatočnej fáze, takže kladiem si otázku, prečo komisia vydáva toto oznámenie teraz a nie vtedy, keď tieto projekty eh, začali, aby tu bol určitý poriadok, pokiaľ ide o túto oblasť v Európe. Pani Delkastio napomáha vytvoreniu takémuto systému, veľmi dobre načrtla všetky kroky, všetky relevantné témy, výzvy pre Úniu, keď je obstarania vo verejnom sektore, štandardizáciu, transparentnosť, príležitosti pre EÚ ukázať svoju vedúcu úlohu v tejto oblasti. Tiež súhlasíme sa pani Trautmann, pokiaľ ide o sociálny rozmer cloud computingu, to si vyžaduje väčšiu pozornosť. Mnohé bezpečnostné modely, ktoré sa vynárajú, eh, boli opísané ako bezpečnostné programy, kde je veľa kde je málo veľkých hráčov a bráni sa prístupu niekoho nového a malé stredné podniky, miestne samozprávy a občania veľmi často sú na rovnakej strane ochrany dát. Takže malí hráči nemôžu presadiť svoje voči poskytovateľom e, cloud computingu a títo majú veľký manevrovací priestor pokryť o formulovanie stratégie. Myslím, že koncept prenositeľnosti dát a interoperability je veľmi zaujímavý. Teším sa na spoluprácu s pani spravodajkyňou a všetkými ostatnými tieňovými spravodajcami v tejto E, téme. Myslím si, že spolupráca bude dobrá a dosiahneme dobré výsledky a teším sa, že máme taký dobrý návrh zákona, z ktorého môžeme vychádzať. Návrh správy, z ktorého môžeme vychádzať. Ďakujem. Pán Stojanovský, ďakujem pani predsednička. Aj ja sa pripájam k tým, ktorí oceňujú predloženú správu. Kolegyňa De Castillo je naozaj veľmi podrobná, Presne definuje to, v akej etape sa približne nachádzame s cloud computingom, ako aj budúcou víziou, kam sa vývoj bude uberať. Cením si to, ako sa podarilo stručne opísať tak zložitý proces, ktorému eh, nerozumejú všetci informatici podrobne a je dobré, že táto správa prichádza v čase, kedy hovoríme o mnohých iných správach. ako napríklad digitálna agenda kolena, kolegu Rodeho, kde vďaka jeho prístupu sme našli spôsob, ako spolupracovať. To, čo sa hovorí v správe, tak s tým súhlasím. Cloud computing sa stáva digitálnou infraštruktúrou a zároveň bude vytvárať čoraz väčší tlak na digitálne prenosové sústavy, bude vytvárať veľký tlak na širokopásmové pripojenia a iné technológie, pretože pôjde o obrovský objem dát – ten bude len narastať. Už teraz je tento objem veľký. To, čo hovorí pani kolegyňa, spoluprácu verejného sektora so súkromným sektorom považujem za dôležité. Bude len na nás, ako nadstavíme tú citlivosť tak, kde súkromný sektor napreduje veľmi rýchlo, tak aby administratívne zásahy nebrzdili celý proces, aby sme sa naozaj priblížili k tomu, čo už je skutočnosťou v iných krajinách, aby sme nevytvárali administratívnu brzdu. Za dôležité považujem aj to, čo hovorí pani kolegyňa ohľadom bezpečnosti prenosu dát, aby zodpovednosť bola na pleciach tých, ktorí zabezpečujú správu e, cloud computingu, aby táto bezpečnosť bola spojená so zodpovednosťou zároveň. A k tomu budú smerovať moje pozmenujúce návrhy. Myslím si, že Musíme ešte zvýšiť informovanosť ľudí tak, aby tomu rozumeli, aby neboli naivní v odozdávaní svojich dát akémukoľvek systému, aby si uvedomili, čo cloud computing znamená, kedy je to mimo ich kontrolu a kedy sa nemôžu spoliehať len na administratívnu kontrolu. Cením si túto správu a teším sa na spoluprácu ako tieňový spravodajca som pripravený v maximálnej miere pomôcť preto, aby táto správa sa rýchlo v našom výbore prejednala. Ďakujem. Ďakujem pánovi Tošenovskému. Pán Prody. Ďakujem. A ďakujem aj pani Pilar de Castillo. Ďakujem za jej správu. Cloud computing je veľmi sľubnou oblasťou. Ponúka novú perspektívu, zvlášť v oblasti prístupu k, pam- k, k kapacitám pamäte, k výpočtovým kapacitám, Ťažko si to predstaviť v rovine len jednotlivého alebo jedného užívateľa. A potenciálne toto je vývoj, ktorý je zásadný. Ale myslím si, že preto, aby bolo možné tento vývoj akceptovať, je potrebné mať väčšie bezpečnostné záruky. Údaje nie je možné manipulovať, teda nemôžeme to dovoliť a tiež toto nesmie viesť k nejakej špionáži alebo sledovaniu s výsledkami, ktoré si určite neželáme. Takže tento pokrok je nepopierateľný Musíme sa ale zamyslieť a vyhodnotiť hlbšie aj rizika. Rizika disponibility dát, toho, kde sa nachádzajú a ich využitia. Nie je možné, aby tieto údaje boli využívané na účely, ktoré sú odlišné od tých, na ktoré boli pôvodne určené. Potrebujeme teda väčšie záruky pred tým, ako začneme pracovať na projekte, ktorý by mohol sa vymknúť z kontroly. Ďakujem. Angelika. Ehm, Ďakujem. Ďakujem pekne. Predovšetkým k našej spravodajkyni. Ďakujem pekne za vynikajúci návrh správy. Súhlasím s rečníkmi. Je to podľa mňa veľmi dobrý základ. Je tam veľa informácií, na ktorých môžeme stavať. Niektorí kolegovia hovorili na tom už na predošlých plenárkach, mali sme dlhé diskusie o um, americkej špionáži, Rie, riešime to. A spomínam si tiež, že tu bola iniciatíva, aby sme tu mali nejaký európsky cloudový priestor. Je to potrebné definovať e, a vyriešiť aj otázku implementácie. Určite by sme mali mať stanovisko ako parlament predtým, ako budeme postupovať s ďalšími návrhmi. V správe pani de Castillo sa mi obzvlášť páči to, že sa hovorí o dôvere v celom texte. Musíme chrániť e, naše dáta, teda takto sa to tam formuluje. Je to pre nás veľmi cenné. Osobné dáta sú veľmi cenné. Všetci tí, ktorí budú využívať cloud, musia mať svoje dáta chránené, pretože ak sa stratí nad nimi kontrola, tá dôvera, sa stráti taktiež. Takže musíme vytvoriť európsky cloud a to sa, to sa vyskytuje v celej vašej správe a to veľmi vítam. Pre mňa je toto jadro, alebo to hlavné, na čo musíme dbať. Európska ochrana dát musí byť implementovaná. Tiež sa hovorilo o minimálnych normách pre licencie v oblasti ochrany dát k tomu sa musíme vrácať neustále, takže už tu máme ten správny prístup, hoci je to možné ešte vylepšiť. Budeme mať politickú rozpravu a my ako Európsky parlament chceme byť toho súčasťou, chceme podporovať vytvorenie Európskeho klautu, čo pod tým chápeme, aká je toho definícia. Musím povedať, že som šokovaná, keď sa pozrieme na to, čo sa udialo počas posledných dvoch rokov. 95% všetkých tých, ktorí poskytujú svoje služby v oblasti cloudu, sú v USA. Pre Európu je veľmi ťažké s takýmto niečím súťažiť, preto musíme túto otázku naozaj vyriešiť. Čo urobíme v tomto procese? Vyzývam všetkých kolegov, aby sa nad tým zamysleli. Európsky cloud znamená, že budeme mať dátové centra len v Európe v budúcnosti ak budeme mať európsky cloud, alebo to znamená, že tu budú nejaké presuny mimo výsostných území EÚ a umožníme takéto transfery, ak ostatné regióny sveta budú mať takú istú úroveň ochrany dát a tiež ohľadom obchodných dohôd z USA. Čo s tým? Musíme túto vec znovu prerokovať. Je tu veľa otázok, celá, tri zoznam otázok, ktoré musíme vyriešiť a musíme poskytnúť potrebné vstupy V výbore pre právne otázky sa tiež rieši otázka ochrany dát a ako toto bude mať vplyv na autorské práva, práva duševného vlastníctva, ako chrániť napríklad kreatívne obsahy na internete. Musíme mať európske normy, ale musíme prístup harmonizovať. Musí to byť prepojené s európskym cloudom, teda ako sa rozhodneme a tiež dbať na obchodný rozmer. Toto všetko treba zohľadniť, pretože Európsky cloud bude niečo ako značka Teším sa na našu budúcu spoluprácu v tejto správe a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem. Ďakujem. Tým sa dostávame na koniec. Kola rečníkov za výbory. A teraz ďalší redis. Opinion. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že komisia vlastne už v rámci prípravy tejto témy, tohoto stanoviska prezentovala svoje komentáre, takže už iba pár vecí, pár drobností. Chcel by som povedať, že plne podporujeme riešenie problémov v rámci cloud computingu. Pokiaľ ide o rozvoj infraštruktúry, tak chcel by som povedať, že toto samozrejme nie je jediný spôsob, ako sa dá zabrániť tomu, aby tie údaje sa nedostali k cudzím vládam. Dôležité je tu mať bezpečnosť a dôveru v online priestore, takže je to dôležité mať transparentný právny rámec, je dôležité podporiť a kvalitný výskum. Je dôležité pracovať na hodnotenie rizik, kódovaní a samozrejme poskytnúť školenia pracovníkom a ako aj šíriť povedomie. To je asi jediný spôsob, ako môžeme zabrániť rizikám, ktoré by sa týkali toho, že cudzie vlády budú mať prístup k údajom. To je ale iba jedna vec v rámci celého úsilia. Druhá vec, Nemali by sme sa iba zameriať na infraštruktúru v Európe, mali by sme myslieť aj na tie možnosti, ktoré vyvstávajú. Tak napríklad, ak budeme tu mať dátové centra v Európe, je tu aj možnosť, že niektoré služby sa budú poskytovať spoločnosťami z USA. Nesme za mňa FISA, aké to má vplyv. Tak jediná možnosť, aby tieto, tieto služby boli poskytnuté spoločnosťami z USA, tak to bude znamenať, že vlastne cudzie vlády budú mať prístup k týmto údajom. Pokiaľ ide o stanovisko, chcela by som povedať ešte jednu vec, ktorá sa týka ochrany spotrebiteľov. Je tu o situáciu, že nemali by sa automaticky využívať služby cloud computingu, Mali by sme sa zamýšľať nad tým v tom zmysle, aby tieto, eh, že tieto spoločnosti sa budú využívať asi podobným, podobným spôsobom ako internet. Takže, takže vlastne je možné podporať, podporiť tieto služby s internetom, takže vlastne, ak hovoríme o tom, že cloud by sa mal využívať automaticky, znamená to zároveň, že vlastne internet by sa mal využívať tak povedz automaticky. Mali sme brať do úvahy aj to, že mnohí spotrebitelia nevidia rozdiel medzi službami v oblasti cloud a inými službami, takže bude to vyžadovať od zákazníka, aby mali ste poznatky o IT. Zároveň vlastne to pomôže rozhodnúť sa zákazníkovi, či to bude využívať alebo nie. No a ešte ide o to, že tento návrh samozrejme ovplyvní príslušným spôsobom to, ako budú chránení spotrebitelia, či tam bude správny spôsob. Podobnú situáciu sme mali vlastne už pri tom nariadení, ktoré sa týkalo cookies a bolo by možno dôležité tu mať modelové e, zmluvné podmienky, dôležité je šíriť povedomie o týchto oblastiach. Zároveň by som sa chcela ešte vyjadriť k poplatkom, rozličným e, autorským právam a tak ďalej. Vítame vaše odporúčania, ktoré sa týkajú týchto skutočností. Myslíme si, že to je veľmi dôležité pre ďalší rozvoj cloud computingu. A samozrejme, že budeme tu mať aj ďalšie kroky. Musíme zohľadniť tieto skutočnosti primeraným spôsobom. A potom je tu aj rozdiel medzi EÚ a nie EÚ. To sa bude týkať aj stratégií. Je tu otvorné partnerstvo v oblasti cloud computingu. Musíme si uvedomiť, že tu vlastne bude spolupráca na úrovni viacerých členských štátov. To znamená, že aj keď jednotlivé členské štáty rozvíjajú svoje vlastné stratégie v oblasti cloud computingu, Európske partnerstvo cloud computingu pomôže vymieňať informácie medzi jednotlivými štátmi. Pôjde tu o výmenu skúseností, a takýmto spôsobom tu budeme mať spoluprácu v Európe a vlastne vytvoríme jeden trh. Ďakujem pekne za pozornosť. Bene, grazie alla Commissione. La, le conclusioni. Ďakujem pekne, komisia, za tieto slova. A na záver naša spravodajkynia Pilár, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne za pozitívne hodnotenie môjho návrhu. Ďakujem pekne aj komisii za jej komentáre. Myslím si, že po lete, niekedy začiatkom septembra, bude prvé stretnutie tieňových spravodajcov, ktoré sa bude týkať ďalšieho postupu. Totiž to ide o to, aby sme na plenárke niekedy ku koncu roka ukončili túto tému, takže je tu istý čas na to, aby sme pokoji pristupovali k tejto téme. Iste si spomínate, sú tu mnohé body, ktoré sa týkajú kvality tej zhody. Samozrejme, dôležité bude niekedy ukončiť diskusiu, dôležité mať čas sa vyjadriť. Preto ide o to, či budeme mať vlastne Eh, čas a vlastne ako to budeme riešiť koncom septembra. Ďakujem pekne, Pilar, ďakujem pekne ostatným kolegyňam, kolegom. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí sa vyjadrili lehota pre pozmejúce návrhy je 4. september. Potom 14. oktobra budeme sa tým zaoberať na výbore a potom eh, v novembri na pléne. Pani Valean tu nie je prítomná, ale nahradí ju pani Hall. A hneď vám dám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ja tu dnes zastupujem pani Valean a preto vám prečítam jej vyhlásenie, ktoré ona pripravila k tejto téme. Takže, kolegyne, kolegovia, možno si spomínate toto nariadenie, ktoré sa týka oznamovanie investičných projektov v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, že to vlastne bolo už predložené Európskemu parlamentu a bolo to v roku 2009. Vtedy pani Valeán vlastne bola tiež spravodajkňou výboru ITRE a spolu s výborom Júri vtedy sa rozhodlo, že vlastne sa to vykonajú právne kroky voči rade a sme požiadali súd, aby anuloval to nariadenie. Rada potom využila článok 337 zmluvy a 187 a tam ide o konzultáciu ako právny základ na základe toho, že to nariadenie sa týkalo aktivít e, ohľadne zbierania všeobecných informácií. V tej dobe pani Valán povedala, že toto nariadenie nebolo len e, za účelmi zbierania informácie, vlastne malo vytvárať aj budúce politiky e, v oblasti energetiky. A to išlo vlastne o celkový prehľad, ktorý sa týkal investícií energetickej infraštruktúry. Práve preto, pokiaľ ide o tie kompetencie, ktoré dostal Európsky parlament e, prostredníctvom Lisabonskej zmluvy v oblasti energetiky, to o to, že to má byť spolorozhodovanie v tejto téme. No a súdny dvor potom prijal rozhodnutie 6. septembra 2012 a zanuloval to nariadenie a požiadal komisiu, aby vypracoval nové nariadenie na základe primeraného právneho rámca, a to je článok 194 odsek 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Európsky parlament mal byť zapojený v rámci spolurozhodovania, v rámci toho nového návrhu, tam, kde ide o no, rovnaký rozsah spôsobnosti, ako to podnariadenie tak sa vykonali kroky. Pani Valen povedala, že je dobré, že v roku 2010 boli prijaté viaceré e, pozmeňujúce návrhy a teraz to zohľadnila rada, ako aj komisia v rámci nového návrhu. neredne vyžaduje, aby každé dva roky členské štáty zbierali údaje, ktoré sa týkajú istého typu investičných projektov, pokiaľ ide o výstavbu, odstavenie, modernácie a tak ďalej. To sa môže týkať e, plynu, ropy, biopalív, CO2, ktorý vzniká z týchto zdrojov. Nariadenie znamená povinnosť pre energetické podniky, aby poskytli príslušné údaje svojim členským štátom. Komisia bude vlastne pravidelne informovaná o investičných projektoch v oblasti infraštruktúry, takto môže naplňať svoju úlohu v oblasti energetiky. Prostredníctvom agregovaných údajov a krížovo sektorovou analýzou tu je možné identifikovať potenciálne problémy v budúcnosti. Takýto nástroj je nevyhnutný z hľadiska spravodajkyne a je vlastne doplňujúci k nástroju Spájame Európu. Tu ide o to, ako zabezpečiť investície v oblasti energetickej infraštruktúry, lepšie fungovanie retizí trhov, zabezpečenie dodávok energii, ako aj prepojenie nových zdrojov energii so sieťou. Pani Valan víta návrh komisie, vo svojej správe, ktorá je vám v dispozícii, navrhla pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú objasnenia niektorých vecí. Poprvé ide tu o otázku dvojitého oznamovania. Pani Valán by chcela zabrániť čo najviac tomu, aby tu sa zvyšovala administratívna záťaž eh, voči podnikom a práve preto, pokiaľ ide o informačné povinnosti, ak tu bolo oznámenie investície, ak sa to vyžaduje v rámci inej špecifickej legislatívy EÚ, členské štáty budú mať výnimku z eh, uplatňovania takéhoto oznamovania. Takže to už vlastne bolo zapracované toho návrhu, ale bolo to dôležité ešte objasniť. Pani Valán ďalej trvá na tom, že je dôležité posilniť aspekty, ktoré sa týkajú dôvernosti údajov a bezpečnosť údajov, to je v súlade s predchádzajúcou správou, ale hovorí, že ak je dôležité rozšíriť rozsah pôsobnosti, aby to zahrňalo aj uhlie, to je dôležité, keďže je to súčasťou energetického mixu a má to samozrejme vplyv na energetické politiky EÚ. Ďalšia téma sa týka investícií do energetických infraštruktúry tretich štátoch, čo môže ovplyvniť siete v niektorých štátoch EÚ a takto to ovplyvní energetiku v EÚ ako takú. Takže musíme si uvedomiť, že trhy v EÚ nie sú autonómne, nie sú osamotené, preto musíme zohľadniť aj situáciu našich susedov. Zároveň pani Valean považuje za dôležité, aby oznamovanie investícií, pokiaľ ide o LNG, ako aj mm, zemný plyn, tak to je samozrejme nutné zohľadniť v rámci tej stratégie. Potom tu ide o zníženie Prahu, ktoré sa týka onshore e, veterných ener, elektrární, tu sú, e, sú totiž, tu je to ešte veľký potenciál. Na záver pani Valean by chcela rozšíriť povinnosť oznamovania, aj pokiaľ ide o zariadenie na skladovanie elektrickej energie. Pani Valean sa teší na komentára, príspevky o strane tenových spravodajcov a ďalších kolegov. Táto správa môže byť, pevne verí, spravodajkne prijata čo najskôr. Lehota je prepozmečená pozmeňujúce do 11. júla a hlasovať sa bude na výbore ITRE 18. septembra. Bene, grazie per questa relazione. Parola... Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Lane. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Návrh správy kolegyne Valéan je podľa môjho názoru dobrý. Možno by sa to dalo ešte trošku doplniť. Sú tu určité body, o ktorých je nutné kriticky diskutovať, ale myslím si, že celkovo s tou správou môžeme súhlasiť. Pani Hall už vlastne skonštatovala, že tu bol spor ohľadne právneho základu. No a tu išlo vlastne o to nariadenie pôvodné o Euroatome, tam, kde vlastne e, sa navrhol istý postup, teraz vlastne je tu ide o to, že je tu postup nový. E, No, takže to nový právny základ, článok 194. To sme chceli mať, tak to je dobré, to znamená postup spolurozhodovania, zároveň tu máme aj možnosť, aby to nariadenie, ktoré v roku 2010 na základe zmluvy o Euratome sa mohla, táto zmluva mohla preveriť, pokiaľ je obsah a povinnosť, povinnosť hlásení poslednom roku energetická politika sa stala dôležitejšou. Je to vlastne súčasťou Centra európskych politík. To znamená, z obsahu hľadiska by sme takto mali pristupovať tomuto nariadeniu. Mám tu pár drob, drobných bodov. Pani Valán hovorila o začlení aj uhlia. To považujem za správne. To by som podporil. Pozmeňujúci návrh číslo 20. Ťažba a spracovávanie uhlia s minimálnou produkciou za rok e, milión tón. Aj keď chceme tu mať dobu bez CO2, ale v dohľadnej dobe budeme potrebovať stále ešte uhlie. Práve preto uhlie musí byť súčasťou tohoto nariadenia. Po druhé, pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a pokiaľ ide o rozsah zariadení, v pôvodnom návrhu išlo o to, aby sa to týkalo predovšetkým väčších zariadení. Ten návrh ktorý sa týka rozsahu zariadení, v dobe centralizácii dodávok energii, tak ako to zažívame v členských štátoch EÚ, považujem to za nedostatočné a za príliš vysoké, takže ja by som chcel povedať, aby pri týchto všetkých opatreniach sme mali zníženie príslušnej referenčnej hodnoty v smysle návrhu, prílohy a to znamená, že pokiaľ ide o tepelné elektrárne 50 MW a viac, potom spadali a nie od 100 MW, potom biomasa CN na miesto, 10 eh, na miesto 20, to znamená, aby sa to všade e, znížilo polovicu, alebo podľa najnovšieho vývoja oblasti decentralizácie, je dôležité toto zohľadniť, je množstvo decentrálnej infraštruktúry. Mám ešte jednu vec, Ide tu otázku súvisia so článkom 11. Tu sa navrhla revízna doložka v tomto článku číslo 11. A tam je uvedené, že v roku 2016, čakajte, nájdem to, v roku 2016 sa má preveriť vykonávanie tohoto nariadenia, Rada a parlament majú dostať správu. Potom druhá veta tu považujem za aktuálne pravidlo. V rámci revízie komisia preveruje možnosť rozširovania rozsahu pôsobnosti aj na ťažbu. Doteraz to bolo predovšetkým, tu išlo predovšetkým o transport a úpravu, predovšetkým v rafinériách. Tu ide o ťažbu ropy, zemného plynu, ako aj uhlia. A ja by som tam ešte doplnil vrátanie bridlicového plynu, aby sa to, dôležité, aby sa to zapracovalo do nariadenia a tu ide o pozmienku návrh 14, tu ide o tretie štáty, investičné projekty v tretich štátoch, aby to bolo súčasťou tej revíznej doložky. Mali sme to tak povedať otočiť v porovnaní s tým návrhom pani Valán, lebo či sa Desertec zrealizuje, to sa rozhodne niekedy v budúcnosti, aký vplyv to bude mať na zásobovanie Európy. No to bude závisieť to, či sa postavia e, e, plynovody, ropovody na juhu v Európe, potom sú ďalšie projekty, ktoré sú zapojené viaceré spoločnosti v Európe, to by malo súčasťou revízie, podobne ako vlastne energi, ener, rozvoj energii v oblasti niektorých iných regiónov. Takže to je dôležité a ja by som to otočil v tomto zmysle, ale v zásade súhlasím s tým, čo navrhla pani Valán. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo kolega Glante. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Správne ste poznamenali, že dnes je vlastne, tak povedať, deň náhradníkov. Ja tu zastupujem Korea de Campos, ktorá nemôže byť prítomná. Boli tu spomenuté viaceré veci, kolegovia o tom, čo navrhli, aká je vlastne genéza tohoto nariadenia, to chcem preskočiť, aby sme ušetrili čas. Naša politická skupina podporuje aktuálny návrh komisie. Tu ide o to, aby tu bol aktuálny prehľad, aby komisia vedela, čo sa deje v oblasti infraštruktúry. Takže dôležité je samozrejme zohľadniť vývoj v tejto oblasti, dôležité je prijať príslušné politické opatrenia. V zásade súhlasíme s národným spravodajkyni, podporujeme to, aby sa rozsah oznamovania rozšíril aj na uhlie, skladovanie elektrické energie, aby sa to rozšírilo aj na tretie štáty. Kolegyňa Hall o tom hovorila, chceme, aby zdvojenie informačnej povinnosti sa nerealizovalo, pokiaľ ide o kvalitatívne rovnaké informácie, ktoré sa zabezpečujú v súvislosti s inou eh, legislatívou. Pokiaľ je dôvernosť údajov, to je veľmi dôležité, to sa posilnilo v oblasti návrhov komisie. Údaje sú tu, samozrejme v agregovanej podobe a by nebolo možné identifikovať údaje za jednotlivé podniky. Podľa nášho názoru, pokiaľ ide o transparentnosť, dochádza tu aj jej zvýšenie. Eh, to je veľmi dôležité aj v rámci cezhraničných prepojení Totižto teraz sú tam problémy a nemôže riadne fungovať jednotný trh. V rámci ďalšej práce a analýze budeme sa zaoberať týmito bodmi. To bolo stanovisko tieňového spravodajkynia. Ešte osobne by som chcel povedať na adresu toho, čo hovoril kolega Langen. Ak by ste mohli trošku počúvať, lebo niečo budem sa ešte zopakovať. Myslím si, že ten návrh, ktorý sa týka zníženia tých hodnot v rámci alternatív, to je, myslím si, dobrá otázka, mali by sme sa tým zaoberať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Tošanovský. Ďakujem, pani predsednička. Budem hovoriť ako tieňový spravodajca a nie ako zástupca, aby som nadviazal na slova pána kolegu. Som presvedčený o tom, že už sme viedli veľmi komplikované diskusie o tejto problematike Ehm, mali sme určitý problém. Teda na jednej strane sme si vedomi dôležitých eh, strategických informácií v energetike a na strane druhej určitých informácií o rozvoji energetických zdrojov, pretože problémom Európy je najmä koordinácia týchto zdrojov prepojovacie systémy a prenosové sústavy. Ako bolo povedané, a ja tento problém vnímam ako veľmi vážny. Mm, ide o to, aby sme do budúcna nemali nejaké väčšie problémy v súvislosti s poskytovaním a ochranou týchto informácií. Ako spomínali predrečníci, uhlie by sa e, malo dostať na zoznam vymenovaných komodít. Vidím aj problematiku, pokiaľ ide o definíciu tretich štátov, teda problém. Nejde, nejde tu len o geograficky najbližšie okolie Európy. Dobre vieme, že tretie štáty, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú vývoj v oblasti energetiky v Európe sú najmä Spojené štáty s ťažbou bridlicového plynu so všetkými cenovými dopadmi, ktoré to má a so zmenou e, parametrov energetiky do budúcnosti. Takže táto diskusia je možno zložitejšia, než ju zjednodušujeme v tejto správe, ale považujeme ju za dôležitú a ako tieňový spravodajca som samozrejme pripravený maximálne pomôcť, tak aby sme dosiahli to, čo chceme, ako teda lepšie koordinovať energetický systém v Európe, ktorý je natoľko dôležitý pre fungovanie celej Európy. Ďakujem. Ďakujem, kolega Brody. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. že mi dávate slovo. Ďakujem tiež za túto správu, ktorá je podľa môjho názoru oveľa dôležitejšia, než sa zdá. A to práve preto, že je potrebné uskutočniť analýzu potrieb e, pre infraštruktúru. Ide o výrobnú infraštruktúru a transportnú infraštruktúru. Z tohto pohľadu sa musíme pokúsiť získať systém, ktorý e, bude trvalo udržateľný a racionálny. Som presvedčený o tom, že keď hovoríme o transporte, skôr či neskôr e, sa e, budeme potýkať s skutočnosťou, e, že e, európska dimenzia transportu je dôležitá a e, v tomto zmysle musíme rozmýšľať o európskej transportnej sieti, ktorá nám umožní, aby sme čo najlepšie využili zdroje, ktoré máme k dispozícii a to najmä obnoviteľné zdroje. Ak sa pozrieme na štatistiky, vidíme, že eh, aj tieto nám môžu veľmi pomôcť. Rovnako tak, eh, keď sa eh, pozrieme na vedenia, ktoré by mali byť postavené, mohli byť postavené, na našom území a tieto by nám mohli e, pomôcť využiť aj energiu z hydroelektrárni a tiež e, večernú e, energiu, ktorá by bola predvídateľnejšia a tiež by sme mali dobrú možnosť využívať energiu z hydroelektrárni, ak teda by nebola k dispozícii v postačujúcom množstve veterná energia. Takže e, ide e, o to, aby sme e, boli veľmi opatrní a veľmi chytrí, čo sa týka investícií do budovania sieti. A dôležitá z tohto aspektu je aj diskusia o eurodlhopisoch. Finančné prostriedky ehm, sú k dispozícii, musíme sa o ne postarať a musíme sa postarať o to, aby sme mali eh, vysoko efektívne možnosti prenosu energií. Dnes môžeme e, trojnásobne znížiť e, straty e, v rámci energetickej siete a môžeme sa postarať o, o väčšiu efektivitu Takže si musíme uvedomiť, e, aký, e, akým prínosom môžeme do tejto problematiky e, prispieť. Podobné sa dá povedať aj o plyne. Aj tu je potrebné pracovať a rozvinúť infraštruktúru, najmä na uskladňovanie plynu, aby sme skutočne mohli uskladňovať aj plyn, ktorý sa vyrába napríklad z biomasy. Čiže ide o celý rád otázok, e, kde sa musíme veľmi dobre pripraviť. Či teda ide nám o investície, ktoré sú nevyhnutné a ktoré nám pomôžu prekonať túto ekonomickú krízu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že táto téma bude mať absolútnu prioritu v nadchádzajúcich rokoch, najmä uskladňovanie elektriny práve pri obnoviteľných zdrojoch energie bude mať ústredný význam. Preto si myslím, že e, najmä e, vodné e, tepelné elektrárne budú, veľkého, budú mať veľký význam, pretože prispejú k výrobu vyrovnaniu eh, dopytu po elektrickej energii. Ďalší bod je, že vždy musíme sa pozrieť aj na náklady na celý životný e, cyklus takéhoto projektu, počnúť od prvého e, kroku schválenia až po ukončenie e, takýchto projektov. A možno by komisia sa mohla v rámci nadchádzajúcich krokov nad týmto zamyslieť a my by sme mali požadovať, aby sa tieto kroky jednoznačne zdokumentovali aby sme mohli jasne pochopiť, kde e, sú možné, respektíve účelné nejaké e, dotácie. Takže vytvoriť akýsi rámec pre tieto investície, to je, myslím, ústredná výzva do budúcnosti a e, z tohto dôvodu aj nástroje trhu, ktoré vedú k cenotvorbe v tejto oblasti trhu, je potrebné si lepšie zvážiť. Ďakujem. Ďakujem kolega a Rubik a komisia. Nech sa páči. Merci, madame la présidente. Merci. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujeme pani správodajkyni a za to, že boli prečítané hlavné body správy. Ďakujem za záujem, ktorý má tento výbor o tento návrh nariadenia. Komisia by najskôr chcela pripomenúť, že je tu nariadenie, ktoré poskytuje všetky podrobnosti o tom, ako majú členské krajiny informovať komisiu o realizovaných investíciách a že toto nariadenie umožňuje odpovedať na niektoré obavy, ktoré sú zdôraznené v správe, hlavne je dôležité upozorniť na to, že uhlie už je zahrnuté v správe, v prílohe tohto návrhu nariadenia, ale aj v nariadení samotnom a výroba elektriny z uhlia, investície, ktoré členské krajiny realizujú na výrobu elektriny z uhlia, sú pokryté e, týmto nariadením. Na druhej strane ťažba uhlia, plynu a ropy nie je pokrytá a v reviznej doložke sme uvažovali o tom, že pri revízii tam tieto chýbajúce body dáme. Takže komisia je momentálne toho názoru, že momentálne len uh, eh, malý odstup o implementácii nariadenia bola iba jedna implementačná, implementačná správa, ktorá bola zverejnená 15. novembra 2012, ako aj celý balík o vnútornom trhu. Členské krajiny musia informovať komisiu každé dva roky. Nariadenie 617 roku 2000 zostáva v platnosti, kým teda bolo zrušené, ale zostáva v platnosti, kým sa neschváli nové a členské krajiny musia informovať o svojich investíciách tento rok, 2013. V roku 2014 komisia zverejní svoju správu a našim úmyslom je, aby sme začali komplexnú revíziu nariadenia, keď teda komisia zverejní e, svoju revíziu v decembri 2013 a to nám umožní získať väčší odstup a vidieť, čo bude potrebné zmeniť a či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti. V roku 2010 sme o tom hovorili s radou a bolo už vtedy veľmi ťažké presadiť zmeny, pokiaľ ide o Prahy, napríklad na investície do obnoviteľných zdrojov. Komisia nemá teda v úmysle momentálne znovu otvárať túto diskusiu a preto predložila návrh, ktorého obsah je veľmi blízky s obsahom nariadenia 617-2010, ktorý zrušil súdny dvor a v súlade s rozhodnutím súdu komisia predložila návrh na novom právnom základe Takže chceli sme vám tieto informácie poskytnúť. Možno, že vo veciach, ktoré sú dnes predmetom vašich obav, napríklad e, to, ako sa vyhnúť administratívnemu bremenu, ktoré vlastne zdvojuje ich povinnosti v oblasti uhlia, o tom som hovorila. Pokiaľ ide o investície do tretich krajín, tak toto sú veci, ktoré sú už pokryté návrhom nariadenia. Takže tu by sme mohli veci upresniť, ale ešte raz, ak je to už pokryté, mm, rozšírenie na nové oblasti, tak my si myslíme, že by bolo lepšie počkať, kým budeme mať tri implementačné správy a reviznú doložku, ktorá bude hotová v decembri. Ďakujem. No. Ďakujem pekne. E poi la collega Balean potrà essere informata di tutto. Kolegu samozrejme budeme primerane informovať do 12. júla 12.00 máte čas na predkladanie pozmeňovacích návrhov a 2. decembra bude hlasovanie. Takže teraz dám slovo Bílovi Kováčovi. Ďakujem pekne, pani predsednička, milé kolegyne, kolegovia. Chcel by som sa vám poďakovať za eh, vaše pozmeňovacie návrhy za vaše eh, návrhy. Ide tu o právny eh, základ eh, spoločenstva, ktorý vytvára systém spoločenstva pre registráciu dopravcov radioaktívnych materiálov. Spravodajca za výbor Júri podľa pravidla 37 rokovacieho poriadku poskytuje svoj názor, pokiaľ ide o zmenu právneho základu oboch návrhov na hrada článkov 31-32 eh, zmluvy hm, o ustanovení eh, výboru pre eh, jadrovú energetiku, článok 91 zmluvy o fungovaní EU e alebo doplnkom ustanovenia k právnemu základu navrhovanému komisiou. Kolegovia, ako viete, podľa článkov 31-32 zmluvy o tome parlament Eh, je konzultovaný len eh, málo, zatiaľ čo podľa článku 91 je eh, parlament kolegislátor v rámci bežného postupu. Stanovisko výboru LIBE článok 91 je vhodným právnym základom tohto návrhu. Toto je záver aj výboru ENVY, ktorý to navrhuje teda právny základ článok 91. 10 pozmeňovacích nákladov, eh, pozmeňovacích návrhov eh, pre, navrhuje mm, pozmenenie právneho základu na tento článok 91. Eh, tieto návrhy boli predložené doteraz nášmu výboru. Niektoré návrhy navrhujú novú definíciu spoločných kritérií, ďalšie návrhy si prajú novú definíciu radioaktívnych materiálov. Niektoré návrhy požadujú odstrániť článok 3, odsek 3. Tento odsek e, stanovuje, e, popisuje situáciu vystavovania registrácií a licencií podľa smernice 9627 Euratomu e, ohľadne užívania vybavenia obsahujúceho radioaktívne materiály alebo zdroje, ktoré sú bez registrácie alebo sú prepracované podľa nariadenia E, teda ktoré platí pre všetky členské štáty. Ďalší súbor pozmeňovacích návrhov sa týka toho, že členské štáty by si mali zachovať právo regulovať či zakázať prepravu radioaktívnych materiálov cez svoje územia to na základe iných dôvodov ako bezpečnosť, e, národné zabezpečenie alebo nejaké environmentálne dôvody. Súhlasím s tým, že všetky členské štáty môžu rozhodovať o svojom energetickom mixe a preto je dôležité umožniť im vykonávať toto svoje právo, stanoviť si striktné pravidlá, také, ako sú e, stanovené v e, tomto návrhu nariadenia. SCR by mal byť kompetentným orgánom, ktorý by mal dohliadať mm, na všetky vystavované licencie a aj verejnosti poskytovať zoznam všetkých autorizovaných prepravcov. Ako spravodajca súhlasím s návrhom pána Marinesku, eh, keď eh, pán Marinesku žiadal prechodné obdobie jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Eh, tak aby ehm, bolo možné eh, požiadať eh, o certifikácie a to zo strany všetkých prepravcov. No sú tu ďalej návrhy, ktoré sa týkajú obdobia platnosti certifikátu a registrácií. Podľa môjho názoru môžeme dosiahnuť dobrý kompromis, pretože všetky vyjadrené stanoviska sa nejako diametrálne nelišia, takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem pekne. Kolegyňa Jordan. Ďakujem pekne. Kolega Marinesko ma poprosil, aby som predstavila niekoľko jeho hlavných bodov týkajúcich sa tejto správy. Pokiaľ ide o legislatívny e, základ súhlasí, e, že by to mala byť zmluva o fungovaní Európskej e, únie. Ďalej, pokiaľ ide o definíciu spoločných kritérií. Kolega sa domnieva, že takéto spoločné kritéria by bolo treba definovať, ktoré by sa vzťahovali na e, celý systém a majú vychádzať zo smernice o ochrane zdravia a o preprave radioaktívnych materiálov. A tiež, aby bolo možné e, vystavovať e, registrácie pre dopravcov len a len vtedy, ak sú splnené všetky e, predpísané podmienky. A posledná podmienka kolegu Marinesku je, že je potrebné aby bol zabezpečený verejný prístup k zoznamu všetkých registrovaných dopravcov radioaktívnych materiálov. Takže toľko k jeho návrhom a ja by som rada ešte ako e, spravodajkyňa v Envisa tiež vyjadrila. A môžem teraz? E, ďakujem pekne takže sa vyjadrím. Aj vo výbore ENVY sme sa eh, intenzívne zaoberali právnym základom pre tento dokument. Odhlasovali sme eh, vo výbore právny základ, ktorý je v súlade s tým, čo nám hovoril pán spravodajca z výboru ITRE. Ja eh, sama sa pozerám na túto problematiku trochu komplexnejšie. Prečítala som si stanovisko výbora Júri k tejto otázke otázke a myslím si, že výbor e, Júri e, vychádza z návrhu Európskej komisie a nezohľadňuje všetky diskusie, ktoré prebehli tu v ITRE a vo výbore ENVY a nezohľadňuje, že my by sme tam radi e, mali kritériá, presne stanovené kritériá na to, aby mohol dopravca radio aktívnych materiálov e, získať registráciu. Tieto kritéria sú totiž veľmi e, dôležité pre e, zdravie a ochranu našich občanov. Takže ide tu o uľahčenie dopravy, ale na druhej strane o ochranu a tu musíme nájsť dobrú rovnováhu. Neviem, nechcem povedať, že by jeden aspekt bol dôležitejší než druhý. Oba sú rovnako dôležité a my ako ako eh, parlament, keď budeme Eh, navrhovať takéto kritéria, musíme vychádzať z dohovoru Euratom a ten je eh, rovnako dôležitý ako eh, zmluva o fungovaní Európskej únie. A myslím si, že dvojitý právny základ by bol lepší a komplexnejší, než keby sme vychádzali len a len zo zmluvy o fungovaní Európskej únie. Som za to, aby takéto veľmi dôležité dokumenty boli prijímané v procese spolurozhodovania. Spravodajcu chcem poprosiť, aby zohľadnil aj ostatné návrhy e, z výboru NV e, pokiaľ ide o, informácie Európskej e, komisie o fungovaní týchto systémov, tiež o vzájomnom informovaní sa členských štátov A tiež je potrebné pozrieť sa na kompetencie regulačného orgánu a pripustiť tiež e, e, e, možnosť, aby mohol rozhodovať vo viacerých záležitostiach tento regulačný orgán. A chcem, aby sme sa ponaučili, dali si ponaučenie z príjme s Fukushimy. Ďakujem pekne. Ďakujem, chcem poďakovať spravodajcovi za túto správu. Je podľa mňa veľmi dobrá a súhlasím s tým, že všetky definície musia byť konzistentné a v súlade s národnými normami a spoločný európsky systém môže byť robustný a prevádzky schopný pred tým, ako to bude v platnosti. Vrátim sa k tomu, čo povedala pani Jordán o právnom základe. Je prutovania hodné, že parlament sa k tomu nemôže vyjadrovať, pretože sa to urobili, urobilo v rámci Euroatomu. Tento návrh sa týka dopravy, zdravotníctva, má to ďaleko siahle dopady a teda malo by to spadať po článok 91 zmluv o fungovaní Európskej únie a a zdôrazňuje, že zmluva Euroatom um, je jednoducho sa musí zaktualizovať, že musíme vyriešiť túto otázku, pretože to nenapomáha demokratickému rozhodovaniu. Pokiaľ ide o harmonizáciu národných systémov, musíme ich harmonizovať, pretože takýmto spôsobom dosiahneme férové prostredie a je to v záujme rovnakého zaťaženia priemyslu v celej EÚ mať harmonizovaný systém, ale je dôležité, aby sme zaviedli najlepšie postupy, nie tie mm, najnižšie možné normy, pretože ak to urobíme, tak to bude na úkor mm, bezpečnosti. Dôležité je pri vytváraní tohto systému v EÚ aj to, aby sa preukázalo, že je tu dostatočná finančná kapacita v prípade nehody, pretože ak by tu bola nehoda, tak dopady sú, by boli veľmi závažné. Videli sme, čo sa môže stať aj v prípade, keď pri preprave ropy dôjde k nejakej nehode. A teda vieme si predstaviť, aký veľký by mohol byť problém pri preprave radioaktívneho materiálu. Týkalo by sa to viac ako jedného členského štátu. a Súhlasíme so spravodajcom a som veľmi rád. Rada, že táto vec odznela. Energetika je v rukách členských krajín. Niektoré krajiny sa rozhodli uh, odstaviť e, jadro, ale musia tu byť stanovené striktné limity alebo zakázať prevoz e, jadrového materiálu a rada by som si vypočula, čo si o tom myslí komisia, či s tým súhlasí, e, či sa to dá zrealizovať. A na záver v, k súladu mala by tu byť možnosť prerušenia činnosti v prípade, že prevozca porušuje normy bezpečnosti. A toto rozhodnutie musí byť rýchle, nemôže to byť niečo dlhé a komplikované. Transparentnosť výmena informácií v prípade porušenia pravidel, tieto prípady musia byť um, oznámené komisii. Taktiež je dôležité, aby toto nariadenie bolo pravidelne revidované pretože sa tu vytvára kompletne nový európsky systém a pravdepodobne sa budeme učiť za pochodu, aby sme zaistili to, že to funguje tak, ako má. Vždy, keď sa vytvára niečo nové, tak je tu priestor pre chyby, ktoré treba potom zrevidovať. Ďakujem. Ďakujem. Paul Rubik. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. zmluva Eurotom, či toto je správna iniciatíva pre Európsky parlament. Ja si myslím, že by sme sa nemali spoliehať len na toto, ale mali by sme sledovať právny základ jednotného trhu, pretože samozrejme hovoríme o cezhraničných eh, pre, cezhraničnej preprave, o povinnostiach kde musíme zaistiť e, potrebné garancie, usmernenia, nariadenia. V prípade nehôd potrebujeme primerané nadväzné kroky, náklady znáša producent a nemal by to byť daňový poplatník. Toto je kľúčové, pretože v oblasti energetiky musíme odstrániť bremeno z pliec daňového poplatníka, nejaké úlohy, ktoré musí robiť výrobca. Ďakujem pekne. Prepačte, nevidela som vás. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr k tejto téme hovorí pani Rivazi. Ja trvám na zmene právneho základu. Viete, že prednedávnom v Hamburgu v prístave došlo k požiaru, pretože tam boli horľavé materiály. Bolo to na lodi a ja naozaj nevidím, ako v tomto rámci by sme mohli použiť smernicu pre nebezpečné materiály a potom inú smernicu v prípade zmluvy Euratom pre radioaktívne látky. Spomente si tiež, že pokiaľ ide o rádiostrivné látky, tak sme zmenili právny základ k, k radioochrane. Sme tiež zmenili právny základ, takže neviem prečo pre prepravu radioaktívneho materiálu by sme nemohli zmeniť právny základ, kde máme úlohu spolurozhodovať. To by bolo koherentné. A potom niektoré body, ktoré sa mi zdajú byť kľúčové informovanosť, transparentnosť. E, je potrebné, aby verejnosť, tak ako aj zamestnanci, boli informovaní o charaktere e, prepravovaného radioaktívneho odpadu. Teda vychádzam z osobnej skúsenosti, pretože som kontrolovala túto prepravu. A pri takejto preprave priblížiť sa k tým špeciálnym vozňom, ktoré prepravujú E, tieto látky, tak zamestnanci železníc e, pri, sa bezprostredne približovali k týmto vozňom, pretože nevedeli, že v týchto vozňoch je radioaktívna látka. A v preprave nie sú iba ľudia, ktorí pracujú v, radioaktívnom sek- teda v jadrovom sektore, ale aj tí, ktorí prichádzajú s týmito látkami do kontaktu a preto musia byť informovaní. Vo Francúzsku viackrát organizácia Greenpeace zastavila prepravu radioaktívnej e, látky. To sú pacifisti. Ak zajtra tu príde nejaký terorista, ktorý zastaví vlak, dostane sa na stanicu a môže nejakým spôsobom zneužiť tento materiál. Takže v členských krajinách, ktorým prechádza napríklad po železnici, takáto látka musí byť primeraná ochrana. V dokumente sa o tom vôbec nehovorí. Potom princíp znečisťovateľ plátca. Vo Francúzsku, keď prevážate radioaktívny odpad, tak je to výrobca, ktorý je zodpovedný, teda EDF, Areva, ktorí sú zodpovední za tento odpad, aj keď sa tento už nachádza vo vagóne. A ak by došlo k nehode, tak e, potom táto zodpovednosť musí byť jasne definovaná. Je to výrobca? Alebo je to prepravca? Keď dôjde k vykolejeniu vlaku, to, čo sa stalo predvčerom v Kanade, kto je za to zodpovedný? je to prepravca alebo mm, ten obal ehm, nebol, nevydržal. Táto zodpovednosť sa musí jasne etablovať. Poistenie, to sa musí tiež definovať, pretože kladieme si tieto otázky až potom, keď dôjde k nehode, ale mali by sme to robiť pre, predtým. Musí tu byť finančný na garancia podvody. V prípade, že prídeme na to, že e, ten náklad neobsahuje tie prvky, ktoré sú tam indikované, tak potom takýto prevádzkovateľ nemôže a musí mať zakázané prepravovať radioaktívny odpad. Ako to kontrolovať? Musí to robiť členská krajina náhodne? Keď niekoho len upozorníme, tak to nestačí. Kto bude robiť tú náhmatkovú kontrolu? Členské krajiny? Toto všetko by sme mali ošetriť aj v, v tejto správe. Nie je to tam dostatočne urobené. A posledná vec. Harmonizácia kontajnerov. E, buď máme kontajnery, ktoré sú z betónu a v prípade nehody môžu spadnúť a nič sa neurobí na prevenciu, na nejaké zachytenie či podporu a tieto špeciálne vozne na prepravu radioaktívneho odpadu sú špeciálne vytvorené na takúto prepravu. Aj v prípade kolízie nedôjde k nejakému úniku. Tu potrebujeme veci zharmonizovať. Je tam teda veľa vecí, ktoré treba doplniť. A vzhľadom na to, že ja som pracovala v tejto sfére, my musíme dbať na to, aby sme zvýšili tú ochrannú zložku. V poriadku, komisia. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Počúvam tu argumenty ohľadom právneho základu a kritéria pre registráciu a vzájomné uznávanie, ale kritéria Táto ochrana je jasne zakotvená v zmluve Euroatomu. Určite si uvedomujete, že toto je špeciálna, špe, špeciálna zmluva. Toto je základ, ktorý sa využíva. Potom je tu zmetok medzi dopravou a prepravcami. My hovoríme o prepravcoch, nie o fyzickej doprave z A do B. A ešte explicitnejšie v článku 3.4 sa hovorí o tom, že je tu veľká väčšina dopravy, prepravy zdrojov a nie prepravy, ktorá eh, má, ktorá sa týka spotrebovaného paliva alebo eh, radioaktívnych látok, pretože táto, sa, táto preprava sa týka špeciálnych eh, nosičov a je tu aj špeciálna legislatíva. My to uznávame, že tieto tovary musia mať e, špeciálnu národnú legislatívu. My tu hovoríme o prepravcoch, ktorí chcú a mali by prepravovať napríklad e, lekárske e, medicínske látky, ktoré sa musia včas dostať k pacientovi a preto vzájomné uznanie je dôležité. My chceme jednu registráciu, ktorá bude platná v celej EÚ. Plne súhlasíme s transparentnosťou, videli, mali by sme vedieť, kto uh, alebo sa dohodnúť, kto bude poskytovať tento zoznam prepravcov, aké budú postihy v prípade porušenia, databáza, ktorá bude známa pre všetkých dotknutých. Súhlasíme tiež s revíziou legislatívy a náš návrh je orientovaný na poradný orgán, ktorý bude pravidelne túto vec analyzovať, taktiež software, ktorý komisia ponúka na vývoj, keď sa schváli toto nariadenie, to by sa mohlo potom primerane zmeniť a doplniť. Takže znovu ďakujeme za túto zaujímavú diskusiu a pre nás veľkú, veľmi dobrú možnosť objasniť túto otázku. Hovoríme teda o prepravcoch, a vo väčšine prípadoch ide o prepravu e, radioaktívnych e, zdrojov pre lekárske účely na výskum, nie radioaktívny materiál. A preto všetky tieto argumenty ohľadom jadrovej energetiky e, nie sú mm, aplikovateľné na túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne a tým pádom môžeme ukončiť túto rozpravu a dáme slovo nášmu spravodajcovi. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, ďakujem pekne kolegyňam, kolegom za vyjadrenie, ďakujem pekne osobkyni komisie. Chcel by som povedať, že sa tu spomenuli viaceré dôležité a zaujímavé komentáre v rámci tejto diskusie. Pokúsim sa zhohľadniť čo najviac vašich komentárov a som si pevne istý, a vlastne som si vypočul aj od kolegov. Pevne verím, že v dohľadnej dobe budeme môcť eh, túto vec úspešne ukončiť. Takže čím skôr dosiahneme zhodu, tým lepšie pre všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, chcela by som ešte pripomenúť, že hlasovať budeme až 18. septembra. Tým pádom sme ukončili náš program. Zajtra pokračuje naša schôdza ďalej o 9. A teraz pokračujeme zasadaním koordinátorov o niekoľko minút.